Η κυρία Πρόεδρος. Α, ένα z Grécka, francúzština a číkia. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται. Τα συνοπτικά... No, ďakujem pekne. Program začal. Protokol včerajšieho zasadnutia máte k dispozícii. Má niekto nejaké pripomienky? Vidím, že nie. Takže protokol je odsúhlasený, no a podľa programu máme pred sebou návrhy uznesení k Iránu, je ich celkovo 6 a jedna sa prípad, o prípad pani Roxany Sabery. Začneme s rozprávou. Najskôr dostanú slovo autory ako, pán, ako prvý pán Kelam na dve minúty, nech sa páči.